So, dear colleagues, first of all, I would like to... Vážení kolegovia, vítam členov výboru LIBE na tomto spoločnom zasadnutí. Spolupredseda je Claude Moraes. Oznámenia predsedu. Môžem vám dnes ráno povedať, že 14. novembra 8 trialóg o piatej smernici bude sa konať v Štrasburgu proti praniu špinavých peňazí. Pôvodne to mal byť pôvodný, pardon, posledný trialóg. Žiaľ, e, nám povedalo e, byro, že nemajú mandát na rokovanie ani kompromisný dokument na prediskutovanie a preto e, to bude iba veľmi krát, teda bola to iba krátka schôdza a Biro malo predložiť kompromisný balík na nadchádzajúci trialog 13. Eh, decembra stredu. Opäť to bude v Štrásburgu. Takže toľko oznámenia predsedu a teda dnes ráno ehm, máme eh, nariadenie o hotovosti, ktorá prichádzala alebo opúšťa EÚ. Som rád, že sú tu oba výbory, výbor LIBE aj ECON a e, opäť e, musím povedať, že sme e, pardon, angažovaní v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. 19. novembra bolo prvé spoločné zasadnutie, prezentoval správu teda spoluspravodajkyňa pani Delvo a pán López Aguilar a č- teda čo ide o nariade, čo sa týka tohto nariadenia o hotovosti, ktorá vchádza a e, vychádza z EÚ. Dnes sa zameriame na pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré predložili poslanci, poslankyne obe, oboch našich výborov. E, cieľom je e, stiažiť život tých, ktorí perú špinavé peniaz, peniaze, keď e, prichádzajú s hotovosťou alebo opúšťajú EÚ s s, s takýmito sumami s cieľom ich e, oprať. Ďakujem, Peter, ďakujeme výboru Ekon, že prizval výbor LIBE na dnešnú rozpravu o kontrole hotovosti. Je to veľmi dôležitý spis v kontexte boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, takže môžem potvrdiť iba to, čo povedal Peter. Oba naše výbory sú angažované e, v tomto boji, čo sa týka Mm, prania špinavých peňazí. Takže opäť e, dám slovo e, predsedovi výboru pre e, hospodárske záležitosti môže dávať slovo najskôr 5 minút spravodajca a potom 3 minúty tieňoví spravodajcovia a potom spontánna rozpráva catch the eye, môžu sa prihlásiť e, ostatní rečníci a na to budete mať každý dve minúty. Najskôr dostane slovo jeden z našich dvoch e, spravodajcov, teda e, Mady Delvo najskôr na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. 263 pozmenujúcich doplňujúcich návrhov sme dostali vo všeobecnosti. Samozrejme, všetky sú v, cieľ, v, cieľ, e, v súlade s cieľom nariadenia a osvedčenými postupmi v oblasti boja proti špinavých peňazí a financovania terorizmu. E, mali sme jedno zasadnutie tieňových spravodajcov minulý týždeň a povedala by som, že sa môžeme zhodnúť na definícii hotovosti. Hovorili sme aj o tom, či aj prepaid cash by bol za, zahrnutí a taktiež zhoda pri informáciách, ktoré majú byť v prehlásení o vzájomnom prepojení sieti a taktiež e, potrebné kontroly zo strany príslušných úradov, dočasné zadrženie, hotovosti, výmena informácií medzi národnými príslušnými úradmi alebo inštitúciami EÚ Takže ja som optimistka a verím, že sa nám podarí dohodnúť na kompromisoch pri týchto otázkach, ale potom jeden e, sporný bod a síce e, zahrnúť tam e, do prehlásenia hotovosť, ktorá nie je e, priznaná alebo prehlásená. Takže vždy treba mať e, prehlásenie od istej sumy, potom nasledujú e, postupy. E, takže pri e, tej hotovosti bez prievodu nie je nič záväzné. Takže isté politické skupiny aj niektoré členské krajiny nastoja na tom, aby sme aj takúto hotovosť bez prievodu zahrnuli a musí tam byť povinne prehlásenie. My ako tieňoví spravodajcovia sme hovorili aj so znalcami z komisie a Nik nie je proti, ale problém je v tom, že e, je to veľmi ťažké potom uplatňovať e, v praxi takéto povinné prehlásenie. Kto ho má spraviť? Niekto, kto je mimo EÚ, e, odosielateľ, on nevie, cez ktorú krajinu tá hotovosť vošla do EÚ a tak či tak USA mali takúto mm, povinnosť prehlasovať E, takúto hotovosť bez sprievodu, ale nik, e, kto nemal <laughs> kalé úmysly, to neprehlasoval. No a príjmateľ, e, keby to mal robiť, mal by to spraviť, keď dostane tú sumu, ale iba tí, ktorí boli kontrolovaní, spravili to prehlásenie. A ak sa e, na niekoho colníci neobratili, tak e, nič neprehlasoval. Takže my chceme e, jednoznačnú reviznú doložku. Mali by sme tri roky na to, aby sme sa pozerali na to, ako by sa to dalo uplatňovať, to záväzné prehlásenie v praxi. Ja teda dúfam, že aj tu sa nám podarí dohodnúť na kompromise teda tie tri roky pozorovania e, tri roky, po ktorých by sa to prehodnotilo. Takže toľko z mojej strany a myslím, že Fernando e, to doplní, tú druhú časť. Dobre, ďakujem. A teraz e, spoluspravodajca za výbor Libe, Loper Aguilar na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem. Ja poviem, že si cením spoluprácu s kolegyňou Delvo. 183 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov sme dostali skoro ku každému jednému článku nariadenia a snažili sme sa e, vypracovať čo najviac e, kompromisov, ale sme naďalej otvorení a chceme toho zahrnúť čo najviac. E, budem hovoriť o kompromisoch 12 a ďalej. Ten e, číslo 12 sa týka povinnosti komisie informovať e, o tom, čo jej príslušné úrady postupili ako informácie. Článok 12, tam sme sa dopracovali ku kompromisu 13 a zapracovali sme aj jeden technický bod, teda odvolávka na údaje, ktoré sú v článku 5 povinnosť, e, ak nebola splnená povinnosť prehlásiť, tak potom pres, príslušné úrady e, vypracujú e, takéto prehlásenie z úradnej moci, aby bol zaručený prístup, ale treba vždy pamätať na to, že to nie je nástroj právneho práva. Právny základ vyplýva z článku 33 zmluvy o fungovaní EÚ colná spolupráca v rámci e, vnútorného trhu. Potom kompromis 14, tam navrhujeme skrátiť e, lehotu zadržania, aby to bolo v súlade e, s tým zadržiavaním údajov vo svetle toho nariadenia o vstupe, výstupe a toho, čo uplatňuje Eura, Europol. Pôvodne sme navrhovali tri, e, navrhujeme tri roky a iba ak by e, niečo naznačovalo, že je tam trestná činnosť, tak by sa tá lehota mala dať predložiť na 5 rokov. Potom kompromis 15, tam sa snažíme vyhnúť hľadania tých najvhodnejších podmienok tzv. fórum shoppingu. Čiže E, istá aproximácia pravidel v členských krajinách, aby sa e, nedalo zneužívať e, nejaké najvýhodnejšie podmienky v jednej členskej krajine. Potom kompromis 15. Tu chceme pri ostať pri delegovaných aktoch, aby sme mali ešte istú váhu ako Európsky parlament. Kompromis 16, potom tam sa snažíme E, vyrovnať so všeobecným prístupom rady, čo sa týka e, colného informačného systému, teda výmena informácií v kontexte uplatňovať tohto nariadenia. Niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov sme zapracovali, ktoré e, sa o toto snažia. Potom kompromis 17 k článku 18. Tam ide o to, aby správa bola opäť predložená komisiou. Komisiu žiadame, aby vyhodnotila, či pri e, hotovosti bez e, sprievodu a či e, by e, záväzné prehlásenie bolo účinnejšie ako súčasný stav. Už to naznačila kolegyňa Delvo, aj sa tým zaoberala. A tu ide o to, aby tá predbežná doložka, ktorá bude potom pravidelne prehodnocovaná, aby teda komisia každé tri roky aj podala správu o situácii. A potom by tam bola možnosť to pozmeniť vo svetle skúsenosti, ale e, je to aj pragmatický postup, opísala ho kolegyňa Delvo a e, to je aj základ Eh, toho kompromisu, ku ktorému sme, si do, ku ktorému sme sa dopracovali pri článku 18. A teraz úvodné ustanovenie. Aj kompromis 18 sa eh, zaoberá tými predplatenými kartami, prepaid cards. Tu sme taktiež zohľadnili viacero eh, pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Kompromis 19 zaoberá sa oddeleniami pre finančné informácie v členských krajinách a Aj tu chceme, aby komisia predložila návrh pre vytvorenie takéhoto oddelenia pre finančné informácie na úrovni EÚ. Kompromis 20, tu sa opäť zaoberáme úmyslami alebo snahou vyhnúť sa tomu eh, hľadaniu najvhodnejších podmienok. Pri nesúlade sa treba slažiť, snažiť o aproximáciu, aproximáciu a potom 21. spoločné zvládanie rizik. Opäť to má komisia zadefinovať formou delegovaných aktov a potom ešte kompromis o tom, ako by sa dalo zvyšovať povedomie pri cestujúcich, e, ktorí nemajú nekalé úmysly. Takže e, to sú E, ľudia, ktorí prichádzajú do EÚ, aby jednoducho vedeli o tom novom režime, hlavne v prípade e, hotovosti s aj bez sprievodu. Ďakujem za objasnenia e, a pokúsime sa poslednýkrát hovoriť o kompromisoch tento štvrtok tieňoví spravodajcovia so spravodajcami. Takže teraz tieňoví spravodajcovia a ostatní poslanci, poslanky niektorí by sa chceli vyjadriť. E, takže iba pár minút, pretože potom máme o 9. E, ďalšie schôdze oba výbory. Eva Žoli. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za naozaj výbornú prácu, ktorú až doteraz odvádzali všetci e, sa zhodneme na tom, že toto nariadenie je veľmi dôležité a to, aby sme mali novú definíciu hotovosti, aby sme naozaj mohli pochopiť nové typy prostriedkov, predplatené karty. Ale aj napríklad e, drahé kamene alebo iné hodnotné objekty, ktoré možno premeniť na financie. Tento trh sa veľmi rýchlo rozvinul a ja súhlasím s tým, že je potrebné e, tento text revidovať a nie za 5 rokov, ale za 3 roky. Taktiež veľmi dôležitá výmona informácií, preto colnice musia e, poskytovať informácie okamžite je naozaj dôležité, aby sme rešpektovali základné normy v oblasti ochrany údajov. Tak ako sa uvádza v rozhodnutí Spener z Kanady z 26. júla 2017. Otázka tiež z niekto má prístup k takýmto údajom. O tom je potrebné naozaj intenzívne diskutovať pokiaľ ide o ten ho- hotovosť bez prievodu, tak e, sa všetci zhodneme na tom, že to je veľmi dôležitá záležitosť, je potrebné to regulovať. Avšak z materiálneho hľadiska možno je náročné e, to riešiť okamžite, avšak som otvorená tomu, aby sme našli čo najúčinnejšie riešenie a to v čo najkračšom možnom čase. Takže som naozaj som optimistka. Verím, že k začiatku decembra sa nám podarí dopracovať k zneniu nariadenia. EPP EPP, e nech sa páči, pán Martuščelo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú k dnešnému dňu odviedol a ešte aj na tú prácu, ktorá ho čaká. práca je odvádzaná zaujímavým spôsobom a je tu ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť, napríklad tie predplatené karty. Predstavujú prostriedok využitia, ktorý sa, ktorý sa dá vystupovať. teda toto využívanie sa dá vystupovať, nedá sa to tým pádom porovnávať s hotovosťou. Ako vieme, táto forma sa práve používa na eh, pranie špinavých peniazí a financovanie terorizmu. Druhá vec, sú to tie preplatené karty a tie budeme riešiť v dohľadnej dobe. Je to ešte niekoľko záležitostí, ktoré zostali otvorené. Hovorili sme o tom, že je potrebné regulovať otázku podozrivé, podozrivého. A taktiež sme vypracovali niekoľko po, pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú prahov či minimálnych hodnôt. Pokiaľ ide o množstvo hotovosti. Pokiaľ ide o sumu vyššiu ako 10 tisíc eur, predpokladajú sa kontroly. Však v dokumente sa teraz hovorí o kontrolách aj pod e, touto úrovňou a my by sme chceli, aby toto bolo regulované, pretože preferujeme toto právne riešenie. Druhá vec, trojdňový pracovný, teda, teda limit troch pracovných dní. To je podľa nás dosť krátky čas, mali by sme to predlžiť. Niektorí kolegovia sa s nami zhodnú. Cieľom EPP je efektívne bojovať proti využívaniu hotovosti na kriminálnu činnosť. Chceme naozaj spolupracovať tak, aby sme sa dopracovali k efektívnemu textu. Verím, že sa nám podarí e, spoločne v pozitívnom duchu pracovať nad všetkými pozmeňovacími návrhmi nie sú tu všetci tieňoví spravodajcovia, takže pokiaľ by sa chcel niekto iný vyjadriť za Libe alebo za Ekon, nech sa páči. Pozerám sa v miestnosti, či sú tu tieňoví spravodajci za Ekon. Pán Čedovan, vy ste tu na miesto pána Fabia Demazi. Vítam vás medzi nami na našom výbore. Už tu nie je žiadny ďalší tieňový spravodajca za Ekon. Takže Pervenche bola prvá v rámci spontánnej rozpravy. Nech sa páči. Okay. Um... Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem spravodajcom za oba výbory. Myslím, že sa im úžasne podarilo pokročiť na tomto dôležitom dokumente. O čo tu ide? Aká je výzva. Ne, nejde tu o to, aby sme naozaj niekoho obťažovali, vytvárali nové postupy pre orgány. Ide tu o to, aby sme riešili, čo sa deje s hotovosťou, ktorá sa na jednej strane sa perú špinavé peniaze, na druhej strane sa s toto hotovosťou financuje terorizmus a proti tomu treba bojovať. Treba nastaviť prach a to je dôležitá Otázka, ja sa nezvyknem prechádzať s 10 tisíc eurami vo vrecku, neviem, kto to robí a neviem, z akých dôvodov by to robil, ale pokiaľ k tomu dojde, tak e, je tu samozrejme isté podozrenie, že ak niekto chce preniesť 10 tisíc v hotovosti, tak je to, je to zvláštne. V niektorých členských štátoch ani transakcie v takejto výške nie sú povolené. Čiže takáto hotovosť by pokiaľ predstavuje podozrenie, mala byť kontrolovateľná. Ďalší problém. Hovorí sa tu o vyhlásení, ale nehovorí sa tu o sankciách. Pozrime sa na článok 13 nariadenia. Tam sa hovorí o sankciách, ktoré sú prepojené na článok 3, pokiaľ ide o, spre... o to, o to so sprievodom a bez sprievodu. Pokiaľ ide o tie so sprievodom, tak sa hovorí o sankciách. V tých členských štátoch, pokiaľ, to, ktoré už majú nejaké ustanovenie v tomto duchu. Takže v niektorých členských štátoch by to bolo možné sankcionovať a v niektorých iných by to bolo kvázi nemožné. Vypočula som si predrečníkov a naozaj neviem teraz, ako sa s tým popasovať, pretože pokiaľ bude existovať databáza pre hotovosť so sprievodom a potom čo sa vyrieši s, otázk- s hotovosťou bez sprievodu. Kto bude teda robiť to vyhlásenie? Mne to sa zdá tak, že je to ten, kto bude chcieť to vyhlásenie urobiť. Hovoríme tu o zaslaní 10 tisíc eur napríklad poštou alebo nejakými inými konkurenčnými službami ktoré by tiež mohli poslať eh, takúto sumu a podľa mňa by nebol problém, eh, aby osoba, ktorá prijala týchto 10 tisíc eur, otvorila si na internete tabulku eh, pre hotovosť bez prievodu a vyhlásila tam, že tie peniaze prijala. Hovorí sa tu o reviznej doložke. Vždy sa sme radi, že máme takúto možnosť, pretože nám to umožňuje napraviť omily či neistotu. Článok 15 umožňuje komisii uplatniť vykonávacie akty aj v prípade článku, platného článku 4. Čiže mne sa zdá, že všetky prvky, ktoré by e, umožnili e, pozmeniť znenie článku 4, musia byť prístupnené. A mne sa zdá, že v tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli vypracované, vrátane tých od pána Jez, Jez, Jezeka, on tu žiaľ dnes nie je, je to, sú to pozmeňovací návrhy 167 a 168. Tie by mohli byť e, základom pre kompromis e, stanoviska našich dvoch výborov. Nechcem tu zahmlievať, e, s tým sa potýkame každý deň ale naozaj, pokiaľ ide o 10 tisíc eur, ktoré by boli zaslané v balíčku či poštou, tak to samozrejme e, e, vzbudzuje pozrenie, pretože sa tu predpokladá, že tu ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie nejakých temných e, zdrojov. A ja si myslím, že cieľom tohto nariadenia je práve boj proti takýmto veciam. Ďalším spontánnej rozprave je kolega Zdechovský. Ďakujem pekne. Myslím si, že je veľmi náročné vysloviť moje meno. E, ja mám len stručnú pripomienku. Chcel som sa zúčastniť diskusie, zaujímavá veľmi táto téma. A chcem naozaj vedieť e, o tom, ako pracujú zločinecké skupiny v EÚ. Samozrejme, pokiaľ ja by som bol zločinec, tak by som neplatil hotovosti, ale platil by som bitcoinom. Myslím si, že bitcoin je budúcnosťou čierneho trhu a to je jedna vec. Druhá vec, pokiaľ chcete za niečo zaplatiť, za zbranie, za drogy a tak ďalej, tak sa platí aj diamantami napríklad a to je druhá vec. Videl som správu, myslím, že je veľmi pozitívna je to niečo, vďaka čomu sa nám podarí dosiahnuť pokrok. Chcem zablahoželať spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a tak ďalej všetkým, ktorí sa o túto tému zaujímajú. Avšak myslím si, že tá budúca diskusia sa bude točiť okolo bitcoinu a ďalších e, typov e, platobných prostriedkov, ktoré budú existovať. And, uh, uh did... Ďakujem. Kolega Matučelo sa chce opäť prihlásiť. Dobre vidím. Máte len dve minútky pretože musíme na čas skončiť. Áno, ďakujem. Pr- problém nie je e, 10 miliónov eur v tejto e, správe nemáme minimálnu minimálny prach, odkedy by mal začať e, tento postup. Dokonca aj osoba, ktorá začne so 100 eurami. Čiže toto je problém. Čiže potrebujeme zvýšiť tento prach e, na toto konanie, podozrivé konanie. Nie všetci všetky orgány, colné orgány e, fungujú rovnakým spôsobom a <clears throat> možno nájdeme e, predstaviteľa colnej správy, ktorý z dôvodu rasizmu, xenofóbie a podobne môže čeliť napríklad e, voči židovi alebo černochovi môže zastaviť niekoho, kto má len 100 eur. Čiže toto treba upraviť. Potrebujeme minimálny prach, kedy môže začať takéto konanie voči podozrivému. Môže to byť tisíc alebo dve tisíc eur, o tomto musíme rozhodnúť. No, keď sa o tom nerozhodne, pokiaľ máme colníkov, ktorí zastavia niekoho, pretože má možno 500 eur, 50, 50 eur pri sebe, to, týchto 50 eur by mohlo mm, to by zrejme nebol v súlade s právnym štátom. Ďakujem. Jeden e, zo spravodajcov sa chce vrátiť. Mari Devo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za vaše príspevky. Pani Delvo, myslím, že tento problém dnes nevyriešime. Máme stretnutie tieňových spravodajcov o dva dní. Budeme diskutovať v prvom rade o hotovosti bez sprievodu a uvidíme, či sa nám podarí nájsť kompromis k tejto otázke. No rada by som všetkým pripomenula, že nemá zmysel e, prijať takú reguláciu, ktorá sa nebude dať aplikovať. Čiže ja som skutočne za to a musíme si preveriť, či naše návrhy môžu byť implementované. E, jedno slovo k bitcoinom, samozrejme hovorili sme o nich. Rada by som zdôraznila, že toto táto časť nariadenia je len súčasťou boja proti praniu špinavých peňazí a terorizmu. Bitcoin nie je hotovosť, samozrejme existujú iné spôsoby, ako financovať terorizmus, no táto malá časť legislatívy doplňa existujúce nástroje, ktoré, e, s ktorými musíme bojovať proti terorizmu. Pokiaľ ide o správanie jednotlivých colníkov, existuje všeobecná schéma, e, kto môže byť podozrivý za, kto môže byť považovaný za podozrivého, aj keď má menšiu sumu ako 10 tisíc eur a to je spoločný rámec, ktorý treba spolu s so členskými štátmi zadefinovať a implementovať delegovanými aktami. Čiže ja zdieľam názor, že nie všetci musia byť podozriví ex ante a som hlboko presvedčená o tom, že môžete zo sebou mať peniaze bez toho, že by ste mali zlé úmysly. Ale pokiaľ existuje podozrenie, potrebujeme mať nástroj pre našich colníkov, aby mohli zasiahnuť. Čiže povedala by som ďakujem a budúci štvrtok máme stretnutie tieňových spravodajcov a dúfam, že sa nám podarí dospieť k pozícii, ktorá bude rešpektovať agendy, ktoré sme si stanovili, aby sme mohli hlasovať v decembri. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, musíme teraz ukončiť túto e, debatu v mene Libe pána Aguilara e, spravodajcov, ako aj tieňových spravodajcom. Chcem poďakovať Ekon výboru za dobrú spoluprácu. Hlasovanie bude v Ekone a Libe 4. decembra. Ďakujem pekne, Peter. Chcete niečo na záver povedať? nie, takže Libe sa v miestnosti 1 a o 2 stretne o 9. Ekon zostáva tu, takže uvidíme sa o 8 minút.